dovzdám pánu podpredsedovi komisie Ševčovičovi a som veľmi rada, že budeme ďalej hovoriť o tejto veci. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Ďakujem pani komisárka. Ja dúfam všetci návštevníci, dúfam pochopili, že sú vítaní a že sa môžu zúčastniť tejto občianskej iniciatívy. Pustite sa do toho, pretože je to vynikajúca príležitosť. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a máme tu jedno oznámenie. Zo strany EPP máme žiadosť o menovanie pána Fabricia Berto, aby bol e, členom výboru ITREMA. a Sú nejaké poznámky? Nie. Pripomienky, takže táto nominácia je mm, schválená. Ďalší bod, ústna otázka na zodpovedanie dokončenie hodnotiacej tabulky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Madame Bowles va arriver d'un instant à l'autre. Pani Bowles i hneď príde, takže niekoľko minút trpezlivosti. Ona je autorkou otázky a samozrejme bude dosť ťažké začať bez nej. Voilà, voilà, je vous donne la parole donc comme auteur de la question. Dobre, vy ako autorka otázky máte čas na 5 minút, nech sa páči. Thank you very much. Um... Veľmi pekne ďakujem. Chápem, že komisia komisár, ktorý má toto na starosti, je na ceste do Washingtonu a pri tejto príležitosti sme neboli schopní zorganizovať rozpravu k tejto otázke pred e, komisárom, pretože on vo štvrtok vždy niekam cestuje. Balíček šiestich legislatívnych návrhov, ktorý e, stanovuje procedurálny postup hodnotiacej tabuľky, súvisí s paktom rastu a stability. Rozširuje monitoring na makroekonomické záležitosti, predtým iba na dlhy a deficit. Dôležitý prvok tohto nového postupu je hodnotiaca tabuľka indikátorov, je to diagnostický nástroj pre komisiu. V novembri 2012 komisia pridala k pôvodným indikátorom ešte nový indikátor k finančnému sektoru na o raste a zodpovednosti finančného sektoru. Aby sme sa vyhli nedorozumeniam, dovolte mi zdôrazniť, že indikátor k finančnému sektoru je vítaný, Parlament žiadal v decembri 2011, aby takýto indikátor vznikol. Aj keď nenavrhujem, že tento zvolený indikátor by bol nesprávny, faktom zostáva, že sú mnohé alternatívy a voľba indikátorov je široká. Na nešťastie komisia nerešpektovala balíček šiestich legislatívnych návrhov, v ktorom sa hovorí, že komisia tre- musí prezentovať návrhy príslušným výborom Európskeho parlamentu a Rade o plánoch etablovať konkrétne indikátory a limity. V tomto prípade sa toto pripomienkové konanie neuskutočnilo, konzultácie neboli, parlament dostal informácie o tom, že existuje nový e, indikátor iba zo pár dní pred tým, než sa publikovala správa o tomto mechanizme. To bolo v novembri 2012. Ešte okrem e, toho všetkého sa to zhoršilo tým, že na technickej úrovni prostredníctvom EFC sa veci nevykonali správne. Toto posolstvo pravdepodobne do kom- služieb komisie ešte nepreniklo. Parlament však má rovnaké práva ako rada v tejto veci. E, nie je ťažké si predstaviť, že pripomienkové konanie s parlamentom nie je zložité zorganizovať, aj keď by to znamenalo neformálne predloženie e, konceptu sekretariatu napríklad výboru EKON Výbor EKON dokázal v minulosti, že sme efektívni a v dobrej viere spolupracujeme s komisiou aj s radou. Som predsedničkou výboru pre hospodárstvo EKON a chcela by som vyjasniť si záležitosti, preto som poslala listy v decembri a v januári po publikovaní nového indikátora. Žiaľ, žiadne rozumné vysvetlenie zo strany komisie neprišlo a tá jednoducho mohla len priznať chybu a slúbiť, že na budúce už sa bude lepšie snažiť a to by zachovalo jej kredit. E, pán komisár Barnier, keď sa niečo také stalo v DG Markt, e, urobil presne toto a zachoval si kredit, ale protiklade k tomu, čo on urobil. Komisia tvrdí, že všetko robí správne a teda nevidíme žiadnu inú alternatívu, len predložiť takúto ústne položenú otázku komisiu. Očakávame, že dostaneme priamu odpoveď. Mohla by komisia vysvetliť, prečo nekonzultovala s parlamentom, keď sa rozširovali indikátory pre stabilitu finančného sektoru, keď sa hovorilo o e, mechanizme včasnej výstrahy v, na konci roka 2011. Takisto, keď sa hovorilo o hodnoticej tabulke pre monitorovanie hospodárskeho výkonu, parlament pôvodne chcel, aby tam bol indikátor pre finančný sektor, aby sa pridal a aby bol pripom- bolo pripomienkovacie konanie, ako sa hovorí v úvodnom ustanovení číslo 12 postupu o makroekonomických nerovnováhach. Ďakujem pani Bols a teraz pani komisárka. Uh, Ďakujem pekne, ctení poslanci. Žiaľ, pán predseda nebože tu byť, pretože som musel zúčastniť rokovaní e, v Washingtone. Bol tu začiatkom týždňa a ako viete, ale teraz už je na ceste do Washingtonu. Prvne, než prejdem k detailom, mala by som zdôrazniť, e, že tak, ako povedala pani poslankyňa, e, táto vec e, bola riešenie, bola riešená, ale som si istá, že aj poslanci e, vašho výboru mali možnosť vidieť aj záznam. V rámci tejto výmeny názorov um, poslanci parlamentu vyjadrili, že e, komisia nebola ochotná komunikovať s parlamentom o týchto hodnotiacich tabulkách. Vonkoncom tomu nebolo tak. Prakticky pri výbere 11. indikátora či ukazovateľa komisia reagovala vlastne na nariadenie a už to konzultovala koncom roku 2011 s radou aj parlamentom, aby mohla ukončiť, uzavrieť 11 ukazovateľov a podľa tohto tohto nariadenia eh, MIP je úlohou komisie zadefinovať technicky tú, tú hodnotiacu tabulku a komis, citujem, komisia neustále pravidelne musí sledovať eh, uplatňovanie ukazovateľov v hodnotiacej tabulke a sledovať eh, Prahy a zasahovať len, keď je potrebné. Koniec citátu. Takže eh, to, to čo sa uvádza v vašej otázke, je princíp princíp, ktorý je, je absolútne dôležitý. A tento princíp bol dosiahnutý v roku 2011 prostredníctvom parlamentného uznesenia v decembri v tom roku a tiež v záveroch rady z novembra 2011 a chcela by som zdôrazniť to, že politické voľby sa uskutočnili, alebo rozhodnutia sa uskutočnili v roku 2011, v roku 2012 tieto politické e, e, možnosti či voľby, rozhodnutia boli implementované. A čo sa týka vašej otázky, áno, komisia chápe a vie, že e, dokovaniam došlo v roku 2011 a uznesenie parlamentu bolo politickou reakciou na veci. Ja by som chcela zdôrazniť, že komisia e, považovala radu a komis- parlament e, rovnako. Dostali sme od nich informácie naraz a sme to riešili na, e, vo výbore pre ekonomickú politiku a však e, tento výbor má možnosť fungovať ako poradca komisie. Nuž a teraz by som chcela poďakovať pani poslankyni za proporcionálny prístup, aj keď e, sú tu určité makroekonomické nevyváženosti, ale tento, táto hodnotiaca tabulka je vo veľkom záujme EÚ, pretože vieme, že žiadna možnosť alebo ukazovateľ nie je úplne dokonalý a tiež nemôže každý jednotlivý ukazovateľ um, samostatne um, vyhodnocovať určité časti finančného sektora alebo ekonomiky, takže nedá sa to uplatňovať len tak mechanicky alebo nejako v izolácii. Je to sústava ukazovateľov, a, ktoré treba zvážiť a my, to, my sme to publikovali 10. apríla. Dúfam, že som teda objasnila, aká je situácia. Ďakujem pekne. Teraz má slovo má 5 minút pán Dorfman. Ďakujem pekne pani komisárke. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, kolegovia. My sme Európsky parlament a my EPP sme um, povedali áno makroekonomickej e, rovnováhe. To, tento nástroj bol medzi tým implementovaný a je to nástroj, ktorý funguje pre, v rámci spoločnej hospodárskej politiky EÚ. Myslím, že už v roku 2011 e, som na tom pracoval za našu politickú skupinu a už vtedy bola centrálna otázka, že akú úlohu bude hrať Európsky parlament pri pripracovaní týchto hodnotiacich tabuliek a bolo tomu tedy tak a, a a je mi ľúto, že tu nie je pán komisár Rehn, pretože už vtedy som povedal, že, e, len, e, že nám sľúbil e, že to tak bude, ako sme to my požadovali a my sme mali mať e, určitú flexibilitu a dali sme teda dôveru komisii. Nám teraz ale zažívame, že 19.11. potom sa do, pridal ďalší ukazovateľ, indikátor Ehm, čiže celé mesiace sa počítalo s novým indikátorom, pričom nikto parlament neinformoval. A to je naozaj eh, nie v poriadku. A čiže o čo ide? Ja som, súhlasím s tým, ehm, čo povedala pani Bo, aj som na, úplne nesúhlasím s ňou, pretože nejde iba o samotné ukazovatele. My nechceme tú parlamentnú diskusiu o ukazovateľu a tiež nechceme, aby sa tam pridávali nejaké ďalšie ukazovatele, preto za svoju politickú skupinu nebudeme hlasovať ani tak, ako je to navrhnuté za to, pretože o čo ide? Ide o to, že my vlastne tu teraz um, nehráme žiadnu rolu Eh, ale ani o to napokon nejde. Ide skôr o to akceptovanie, o akceptovanie toho, že um, ma, akú úlohu tu hrá spoločná hospodárska politika a e, nejde iba, iba o ľudí na našej strane, ale keď nepriešime túto základnú otázku, že kto teda tu chce tvoriť e, politick, e, hospodárskú politiku a bez akceptovania ostatných e, to e, nepôjde a potom, keď v takej krajine e, ako je Taliansko, naozaj táto otázka akceptácia absolútne dôležitá a potom ľudia majú také pocity, že rozhodnutia, ktoré sa tu prijímajú, sú aj, prešli aj parlamentom a že za tým boli aj parlamentné rozpravy. A tak čo od nás požadujete? Požadujete od nás, aby my teraz poslanci sme išli do členských štátov a teraz bránili takéto postupy a to my nemôžeme urobiť a tiež e, aj komisia má stále viac e, takýto ten imič e, byrokracie a my toto máme v rámci ešte v Európe chrániť alebo propagovať. To je veľká škoda. Myslím si, že momentálne sa ocitáme v ťažkej chvíli, pretože treba to nejakým spôsobom všetko skonsolidovať a takýmto postupom to nedosiahneme. My EPP si myslíme, že parlament chce, aby makroekonomický e, e, prehľad či dohľad bol úspo, úspešný, ale týmto spôsobom, ako sa to navrhuje, to nepojde. Preto si myslím, že zo strany parlamentu musíme že, určité veci žiadať. Znamená, že musíme e, chceme e, od komisiu, aby e, chápala, že existuje Lisabonská zmluva, ktorú treba dodržiavať. Po druhé, Európsky parlament aj rada majú rovnakú hodnotu a rovnako sa s nimi musí rokovať mať, to sa vôbec nekonco, ne, ne, nezohľadnilo. Po tretie je tu otázka, či úloha e, európskeho systému Quizport, či, tento, e, či toto bolo zohľadnené. A potom ďalšia požiadavka pri každom ďalšom každej ďalšej adaptácii, keďže ste povedali, že to je flexibilné, tak pri každá ďalšia adaptácia e, by mal, pri každej ďalšej takej aktivite by mal byť parlament e, informovaný a s, aby sme to mohli aj tuto vo výbore, ktorým mu predseda pani Bau, sme to mohli dobre e, oddiskutovať. Chcel by som v závere povedať toľko, že to treba postupovať tak, aby to, čo chceme, bolo naozaj efektívne, aby tie mikroekonomické e, tabulky, scoreboard boli úspešné, použité na správnu vec. Ďakujem teraz pán e, Ferreira na dve minúty. Ďakujem pekne. Pani komisárka, tento problém je problém vzájomnej dôvery medzi inštitúciami, pokiaľ ide o legislatívne návrhy, ja som bola spravodajkyňou pre túto tému makroekonomickej nerovnovahy a môžem vás ubezpečiť, že neexistujú technické a ekonomické a politické otázky, pretože výber ukazovateľov a e, výber limitov pre mechanizmus varovania, to sú témy, ktoré obsahujú veľa technických detajlov a na základe toho sa definujú politiky alebo politické zmeny. To znamená, že výber ukazovateľov je veľmi dôležité rozhodnutie, aby sme vedeli, ktorým smerom ideme a na základe výsledkov a našich skúseností a vedomostí sa musia prijímať najvhodnejšie rozhodnutia. Pani komisárka, vy ste spomenuli text a upozorňujem, že v bode 12 tejto legislatívy sa hovorí, citujem po anglicky, že Európska komisia by mala predložiť pripomienky a komentáre kompetentným gestorským parlamentným výborom Európskeho parlamentu a rade k návrhom na vytvorenie alebo prispôsobenie ukazovateľov a limitov. To je to, čo sa dohodlo. To je aj napísané a to je aj základ e, našej interinstitucionálnej dohody, takže zasladnať, zaslať nám informácie o zmene ukazovateľa. Pani komisárka, myslíte si, že to rešpektuje text tohto úvodného ustanovenia? To je moja otázka. Ja dúfam, že komisia zreviduje formu a spôsob, ako urobila túto zmenu a zmení jasnú chybu na základe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami. Došlo jednoducho k chybe z dobrej vôle. Bola to chyba, nebudem to viacej rozoberať. A um, dodávam len k tomu, čo povedala pani Bolus. Myslím, že ona povedala toto všetko veľmi jasne. Bola to jedna medziinštitucionálna e, chyba, ktorá môže zanechať e, nejaké jazvy alebo by mala fungovať transparentnejšia forma a spolupráca medzi um, inštitucionálnymi službami a úrovňami. Takže je rozhodujúce, aby sme pracovali na základe vzájomnej dôvery. Ďakujem teraz pani Silvi Gulár za ALDE, ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka, som veľmi spokojná, že ste tu dnes vy medzi nami. Vzhľadom na kolegialitu komisie Otázka, ktorej sa venujeme, tak ako správne povedala Sharon Bowles Eliza, to je podstata našich vzťahov. Či v tejto Európe s tými zmluvami a dohodami, či súhlasíme s tým, že urobíme maximum, aby sme spolupracovali, alebo si budeme navzájom dávať údery pod pás. To nie, nejde tu o nič zložitejšie, nejde tu o žiadne technické detaily, Aliza to povedala. Máme e, tu manevrovací priestor bez toho, že by sme museli zmeniť zmluvy a robili ťažké e, obmeny. Ja som bola spravodajkyňou pre Sixpack, je to jeden z bodov, ktorý e, sa veľmi dlho rokoval. A je teda dôležité, aby tento postup prebiehal skutočne v duchu dobrej spolupráce. Nejde tu o nejaké texty, ktoré treba zmeniť na troch stranách. Prečo sa nevieme dohodnúť o tých ukazovateľov? A to ma vedie k podstate, čo je dôležité, aby sme vedeli, čo je všetko za tým. Tu nejde o to, aby sme si tu e, robili dobre alebo si pripisovali e, výsledky, ale máme v eurozóne, potrebujeme prístup, ktorý bol doteraz veľmi reduktívny, so Sixpackom sme uviedli nové nástroje a po prvýkrát konečne robíme spolu hospodárstvo a e, úspory a snažíme sa riešiť to, čo nefunguje a snažíme sa riešiť tie témy, ktoré majú dopad na život občanov. Napríklad, ak je nezamestnanosť, či úroveň odmeňovania, e, pracovný čas zamestnancov, či to je spravodlivé a rovnaké. To je dôležité, ak Európsky parlament nie je schopný minimálne e, slúžiť ako odozva pre tie dôležité posolstva, aby bol minimálne ten priestor na diskusie. Ak toto nebude fungovať, tak potom sa, čo sa stane? Tento projekt, európsky projekt sa ukončí a mnohí to nechcú pochopiť. Nárast vzájomnej nedôvery, spochybňovania či už sa to e, fixuje na Brusel alebo nesprávne na Berlín, kde všetci populisti majú skutočne vysnívanú príležitosť e, byť alebo poukazovať na Európu prstom, tak my konečne máme nástroje, ktoré nám umožňujú konať a urobíme to, využijeme to a kolektívne budeme konať musíme dať do európskeho programu otázky konkurencie, schopnosti, zamestnanosti, hospodárstva a nielen otázky vzájomnej kontroly. Ďakujem, pani Gulár. Teraz pán Filip Lambert za Zelených. Ďakujem, Ani, a podporil by som všetko, čo Silvi práve povedala. Pani komisárka, obraciam sa na vás. A vypočul som si vaše krásne slova a váš kamarát Oli Rehn by to tiež povedal, ale ja tomu neverím. Vy ste e, zaplatili za prijatie prvého e, scoreboardu, teda tej tabulky, ale neurobili ste druhé vydanie tejto tabulky a robíte to isté. E, spolurozhodovanie ste nechali bokom pod menom alebo v mene dôvery, ale tú dôveru ste dvakrát sklamali. Takže tú dôveru, ktorú máme, to je 0,0. Navyše neustále nechcete dať e, do tejto tabulky také rozhodujúce parametre, ako je pro... jediné, čo vás zaujíma produktivita práce, ale za... u... zabúdajú na produktivitu energií, zdrojov, aj kapitálu. A ako náhodou myšlienky rovnosti, na ktoré sa v Európe nemáme pozerať, máme 25 Európánov, ktorí žijú pod Prahom chudoby a vy radšej pozeráte inám. To vás nezaujíma a ja očakávam, že Európska komisia mení svoj názor, a, lebo sedíme skutočne na časovanej bombe. Ďakujem, pán Lambert. Pani Kay Swinburne. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Zdieľam názory a obavy s mnohými v tomto parlamente, pretože komisia sa správa k tomuto parlamentu s ohľadom na delegované akty nevhodným spôsobom, ale aj v iných otázkach. Napríklad ja teraz pracujem na reforme e, derivátov a legislatívy. Myslím si, že zásadné rozhodnutia na úrovni 2 urobiť a potom obísť parlament buď tým, že e, neprebehne konzultácia, alebo tým, že sa príjmu rozhodnutia v takých krátkých termínoch, že vôbec nie je čas e, v snemovni okomentovať e, dianie a bez toho, že by sa odpovedalo na otázky, to je jednoducho komitológia, delegované akty, štandardy to sú možno termíny, o ktorých moji voliči nikdy nepočuli, ale keď pán profesor Gigan States, európsky federalist, federalista, povie, že 80 európskej legislatívy sa robí takýmto spôsobom a menej než 10 ľudí v parlamente a 50 ľudí mimo Bruselu vôbec rozumejú, o čo tu vôbec ide v tomto systéme, nečudo, že sa ľudia sú presvedčení, že európska tvorba zákonu je práv, protiprávna. Myslím si, že legislatíva musí byť flexibilnejšia a musí sa prispôsobiť zmenám. Teoreticky ja s tým súhlasím, podporujem to, ale ak sa to neurobí naozaj demokratickým spôsobom, rešpektujúc ducha zmluv, aj e, písmo zmluv, tak potom nie je to lepšie ako diktatúra, diktovanie zákonov. Osobne v princípe s tým súhlasím, ale koncepcia, ktorú potrebujeme, je opatrenie, ktoré v makroekonomickej rovnováhe a hodnotiacej tabulke rozširujú túto tému o tému finančnej zodpovednosti. Tabulky hodnotiace, ktoré používajú iné európske inštitúcie, sa líšia od tej, ktorú používa Európska komisia. A bez pripomienkového konania je to iba ďalší príklad myslenia si komisie, že ona to vie všetko najlepšie, ak chce byť EÚ relevantná pre svojich občanov v ich každodennom živote. Takto sa to robiť nedá. Musíme zabezpečiť, aby sa prijímali správne postupy a také nerovnováhy pri zaobchádzaní so spolu zákonodarcom sa odstránili. Demokratická kontrola, demokratický monitoring je tu na niečo. Ďakujeme pani Swinburne. Ne, nevidím v miestnosti ďalšieho rečníka pána Klute, takže dostáva slovo e, pán Zilstra z nezaradených. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca parlament znepokojuje to, čo sa deje s hodnotiacou tabuľkou, ktorá je súčasťou tzv. balíčka šiestich legislatívnych návrhov. Komisia a členské štáty by mali posúdiť podľa tejto tabuľky hospodárske výkony a možno dokonca udeliť sankcie. Keď bol prijatý balíček šiestich legislatívnych návrhov, boli sme proti tomu, aby sa narušila národná suverenita, pretože národná suverenita, na tú treba byť hrdý, nie je to žiadny historický pozostatok Myslím si, že nič e, tu sa nedosiahlo. Každý vo svojej krajine vidí, že nezamestnanosť je prívysoká, že deficit je príveľký, schodok je príveľký a e, právne úpravy sú zložité a ťaživé. Je ich priveľa. Hodnotiaca tabuľka ukazuje, že eurozóna nie je stabilná. Nemecko je príliš silné, ale to nie je chyba Nemecka, že iné krajiny nie sú schopné držať s ním krok v konkurencii. Iné krajiny musia preukázať, že ich hospodárstva sú kompetitívne a či máme sa tabuľku alebo nemáme, na tom nezáleží, pretože v rámci eurozóny e, nie je možné byť konkurencieschopný a spoločná mena nefunguje dobre. Hovoríme skôr o procesoch v rámci hodnotiacej tabúrky, nie o implikáciách, ale e, hlasy mimo z Bruselu hovoria, že tu ide o e, moc a to by mala pripustiť aj komisia. Členské štáty musia preukázať, že oni sú zodpovedné za prosperitu svojich vlastných občanov a svoje miesto vo svete. Ďakujem. Teraz sa prihlásia ďalší rečníci. Pán Gualtieri na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. To, že parlament nebol konzultovaný k ukazovateľom makroekonomickej nerovnováhy. Tento fakt nie je vážnym sám pre seba, ale je to aj všeobecnejší signál toho, že nesprávne Európska komisia chápe samotnú úlohu a vzťah s Európskym parlamentom vzhľadom na nové kompetencie e, v ekonomickom riadení, tak ako ich parlament dostal. To je ten základný politický bod a to potvrdzuje aj tento bod. A v rámci tejto eh, epizódy tá metodologická otázka je, eh, že vlastne nie sme spokojní s tým, ako Európska komisia využíva postup makroekonomickej nerovnováhy. Mali by sme poukazovať na tú nerovnováhu na základe reciprocity, nerovnováhy, aké sú plusy, aké sú náklady na prácu, ktorá, na, na, ktoré narastajú, hoci nerastie efektivita práce. Ale tento postup, ktorý sa používa ako komplement paktu stability, ktorý vychádza z, fili- z filozofie tých, ktorí sú šikovní a tí, ktorí musia robiť domáce úlohy. A to je ten základný problém, a bude ťažké tento vzťah s EP opraviť, keď a to bude aj vplývať na kvalitu nášho ekonomického riadenia. Ďakujem pán Gualtieri a teraz pani Kleva Kekuš. Európsky parlament mora byť bolj vključen v indikátorov. za... Európsky parlament by mal byť lepšie zapojený do tvorby ukazovateľov pre hodnotiace tabulky a môže povedali to všetci predrečníci a to môžu len podporiť eh, tieto makroekonomické mm, tabulky pre, makro, pre tieto hodnotiace tabulky pre makroekonomické nerovnováhy by mali zapojiť Európsky parlament, avšak žiaľ eh, v súlade s eh, oznámeniami a predpokladmi ekonomiky z minulého týždňa, akoby, to sa týka aj Slovenska, že nie je vidieť, akoby tam tá ekonomiku prepojenú s politikou a e, je to veľmi dôležité tiež e, aj sú tu hodnotenia e, OECD a aj nemeckej ekonomiky a ja si myslím, že lepšie by bolo, keby spolupracovalo sa s parlamentom a ten, to hodnotenie makroekonomickej nerovnováh by malo byť spravodlivejšie. Ďakujem teraz pani Sanchez, predsedo. Ďakujem. Prevencia a korekcia makroekonomickej nerovnováhy, to je základný pilier ekonomickej vlády a riadenia EÚ. Vyžaduje transparentnosť a verejný proces demokratického rokovania, aby sa zachránili záujmy všetkých európskych občanov preto by sa mal realizovať za účasti a s kontrolou Európskeho parlamentu. Vytvorenie ukazovateľov je politický nástroj maximálnej úrovne. Je to demokratický, nebyrokratický postup, pretože tak sa definujú nerovnováhy a definujú sa aj fungovanie mechanizmu varovania. Komisia to musí urobiť v rámci parlamentnej demokracie, musí splňať legislatívu a zákony. Tri posolstva. Poprvé, fakty, ktoré a stali a, a informovanie ex post parlamentu neskoro. Potom spolupráca so spoluzákonodarcami a nemôže sa po tretie presúvať na neskôr ne, nerovnaký prístup k Ukrajinám, ktoré sú v deficite a k ostatným, pretože to vytvára ďalšie nerovnováhy. Ďal, ďakujem. Dvaja kolegovia žiadali o Catch Pán Kutáš. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som sa pripojiť k kolegom, ktorí kritizovali nedostatok informovania parlament e, v rámci hodnotiacich tabuliek. E, v dôsledku výsledku poslednej analýzy, ktorá bola publikovaná v apríli, je mi ľúto, že tam chýbajú niektoré dôležité aspekty, ako napríklad nad, nad prebytok e, rozpočtový, o prebyt, nadpočtový prebytok e, Nemecka nebol zahrnutý do takejto analýzy. Okrem toho podiel národných príjmov um, pre, pre priemernej mzdy, to je tiež akýsi model. A ja si myslím, že keď chceme preodstraniť medzery um, v príjmoch v, v centre a v perifériách, to musíme viac požadovať predseda predsedajúca. Ďakujem. Teraz pán Mölcer je náš ďalší rečník. Makroekonomické nevyváženosti eh, sú predmetom rôznych hier v rámci krízy a z toho by sme sa mali poučiť, ale hospodársky mu môže. Um, to už potvrdili aj rokovania, na troj, rokovania trojky. Um, neexistuje žiaden um, part patent alebo univerzálny patent, ako riešiť krízu vo všetkých krajinách. Vyzerá to tak, že každá krajina má svoje vlastné špecifika a musí si to každá krajina vyriešiť eh, sama, ale zároveň eh, je, podľa mňa je lepšie, keď sa to deje na členských štátoch a nie nejaká, keď tá centralizácia. Myslím si, že centralizácie už tu máme dosť a to, e, že už e, vôbec prišla komisia na taký nápad, že keď niekto má rozpočtový prebytok, že ho bude sankcionovať, to už hovorí samo za seba. E, predsedajúca teraz pani komisárka za komisiu, pani komisárka Malström. Ďakujem pekne za túto e, diskusiu. Naozaj súvis, bolo by dôležité, aby to súviselo s, e, s ukazovateľmi viac produktivitou, Eh, ktoré by eh, no, tiež by bolo treba sa dívať na relatívne z náklady v porovnaní s eh, príjmami a tiež, čo sa, tiež komisia zaviedla také niečo ako symetria, čiže zaviedla počítajú sa deficity rozpočtov ako aj prebytky rozpočtov um, však nie je to také jednoduché s touto symetriou. My sme pripravili celú správu, ktorú by som vám odporúčila, aby ste si preskúmali e, pre prípad budúcej diskusie k tejto dôležitej téme. No už ako som spomínala už predtým, a v podstate to je aj stanovisko celej komisie, my sme absolútne e, vyvíjali venovali pozornosť spolupráci s parlamentom. A komisia určite nechcela nejakým spôsobom e, parlament vynechať. Avšak e, je pravda, že do určitej miery sú tieto veci trochu prísne, ale súčasne je to aj preto, lebo e, na komisii sa na tom začalo pracovať len v novembri a aj keď komisia sa maximálne snažila zapojiť alebo pripraviť ten indikátor finančného sektora, aby to bolo pripravené na čas, e, je bolo, je, bolo by na škodu kritizovať tieto úsilie, pretože to úsilie bolo vyvíjane v dobrej viere. Komisia tiež e, plne disk, diskutuje e, o svojich návrhoch s parlamentom, pretože naozaj jediná, skuto, jediný skutočný pokrok sa dá dosiahnuť prostredníctvom komunikácie a v súčasnej situácii, kde je treba zabezpečiť e, dohľad nad makroekonomickými nevyváženostiami, treba naozaj všetko prejednať na medziinstitucionálnej úrovni a pravdepodobne viete, že podpredseda komisie príde do výboru EKON a som si istá, že bude s vami prejednávať ďalšie otázky. Ďakujem pani predsedajúca. Predsedajúca, týmto sa rozpráva ukončila a máme mm, návrh uznesenia a hlasovať sa o ňom bude dnes o 11.30. Ehm, schôdza je prerušená do začiatku hlasovania 11.30. Ďakujem pekne.